Eh, Milí priatelia, hostia, vážení členovia parlamentov, začneme našu dnešnú schôdzu. Poprosím o kľud, aby sme mohli začať. Ďakujem. Chcem vás všetkých privítať Mali sme problémy e, Takže vítam všetkých predstaviteľov národných parlamentov na tomto medziparlamentnom stretnutí, ktoré zorganizoval Výbor pre zamestnanosť a samozrejme vítam aj našich e, členov výboru a a kolegov z Európskeho parlamentu. Toto medziparlamentné výborové stretnutie je rozdelené na dve časti. Prvá časť sa týka zamestnanosti a sociálnych ukazovateľov a tabuliek makroekonomických nerovnovách a ich riešení. Berieme do úvahy hlavne nezamestnanosť mladých a druhá časť sa venuje dopadu na investičného plánu komisie na vytváranie pracovných príležitostí. Ak chcete alebo ak sa hlásite do diskusie a my dúfame, že sa budete hlásiť, tak prosím, použite jeden z týchto žltých e, listov, ak chcete byť súčasťou prvej časti e, diskusie o sociálnych ukazovateľoch a ak chcete byť súčasťou druhej časti, tak využite tento list. Týka sa to investičného fondu. Pokúsime sa získať tú takú vyváženú zmes rečníkov, takže kto sa chce prihlásiť o slovo, bude mať priestor a máme taký mierny časový sklz, čiže ja navrhujem, aby sme začali okamžite. Len pár slov k, na začiatok prvej časti o, sociálnych, o tabuľkách sociálnych ukazovateľov. Myslím, že sa to týka nás všetkých. Je pre nás kľúčové považovať sociálny rozmer e, za rovnocený faktor makroekonomickej politike a to je prirodzené pre tých z nás, ktorí sú členmi tohto výboru. V mojej domovskej krajine, Švédsku, sa hovorí, že jedna ruka musí vedieť, čo robí druhá. A ja myslím, že my tu teraz, teda to isté platí takmer vo všetkých členských krajinách preto, aby sme dosiahli tie najlepšie možné výsledky, preto je potrebné získať prehľad. Ako parlament nemôžeme na jednej strane hovoriť o navyšovaní férovosti, o jej zvyšovaní férovosti vnútorného trhu a na druhej predkladať návrhy, ktoré vlastne umožňujú sociálny dumping na pracovnom trhu, daňové úniky, neférovú súťaž a podobne. Na jednej strane nemôžeme hovoriť o dôležitosti opatrení ako napríklad navyšovanie alebo zvyšovanie veku odchodu do dôchodku bez toho, že by sme predkladali návrhy na zabezpečenie toho, aby ľudia skutočne mohli pracovať dlhšie podpora mm, kompetencií, investovanie do vzdelávania, toto všetko sú absolútne nevyhnutné opatrenia, ale nevyužijú sa, ak zároveň nebudeme investovať na strany e, dopytu. Príčiny nezamestnanosti mladých sa e, nemôžu zredukovať bez potrebných kompetencií. Je tu zároveň nedostatok nových pracovných miest, ktoré by umožňovali prežiť. E, dobre, nie len prežiť teda neprekerné pracovné príležitosti. Nemôžeme deregulovať pracovné právo bez legislatívy, ktorá by sa týkala profesionálneho zdravia a bezpečnosti. Musíme zlepšiť flexibilitu trhu, to teda e, nepovedie k lepšiemu rastu, len sa vytvoria ďalšie prekerné pracovné príležitosti. E, e, v niektorých pracovných oblastiach nemáme dostatok kvalifikovaných pracovných síl a to teda nestačí, ak chceme súťažiť s ostatnými častiami sveta. Nemôžeme im konkurovať e, nižšími mzdami, ako existujú v týchto častiach sveta. Nemôžeme konkurovať nižšou kvalitou pracovných podmienok, ak máme súťažiť s Čínou, Indiou a ostatnými krajinami. Pre mládež e, to znamená, že nemôže začať nový samostatný život. Nestála dočasná práca im bráni získať e, napríklad e, nájomné alebo teda prenajací byt, bráni im e, v ďalších e, krokoch nemôžu odísť e, z domu svojich rodičov, teda sa nezvyšuje mobilita pracovného trhu, prekerné pracovné príležitosti zvyšujú segmentáciu v danej krajine. Preto, aby sme mali udržateľný rást dlhodobo, musíme e, odstrániť nerovnosti a to teda je u nás prirodzené v sociálnom výbore a v výbore pre zamestnanosť na národnej úrovni, to musí platiť, ale aj tu v Európskom parlamente. V niektorých krajinách e, zažívame veľké rozdiely E, e, alebo teda najväčšie rozdiely od roku 1920. E, určite ste počuli o poslednej správe Oxfamu, kde sa zistilo, že kombinované bohatstvo 1% obyvateľstva sveta je väčšie ako bohatstvo alebo majetok zvyšku populácie. Teda takto to bude na budúci rok. Toto je niečo, na čo by sme sa mali sústrediť to nám hovorí, že je pred nami veľa. Čo potrebujeme, je spolupracovať, sústrediť sa na cieľ, potrebujeme komplexné riešenie v oblasti nezamestnanosti. Žiadny mladý človek by nemal začať svoj dospelý život tým, že sa zapíše na úrad práce. To si vyžaduje koordinované kroky zo strany pracovného trhu, ale aj Ekonomická perspektíva je potrebná a o tomto bude naša dnešná schôdza. Nie len o ekonomike, ale aj o sociálnych programoch a sociálnom snažení. Myslím, že môžeme začať diskusiu. A slovo dávam pani Ria de Maranjo Martínez, eh, ktorá je hovorkyňou výboru pre financie a verejné eh, financovanie Španielského senátu, verejnú správu Španielského senátu. Pardon. Nech sa páči, máte slovo. Hm, ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať za túto príležitosť, aby som e, vám povedala pár úvah e, o skúsenosti a hlavne vo veci zamestnanosti. Ako viete, nezamestnanosť je prvá starosť Španielov a ľahko to pochopiť, keďže e, Španielsko za posledné tri roky zničilo najviac pracovných miest a tvorba pracovných miest za týchto tri roky je hlavná výzva a absolútna priorita ekonomickej politiky španielskej vlády. Za tieto tri roky eh, bolo spustených eh, základné procesy, naše odhodlanie eh, zachovať vyváženie verejného rozpočtu a tiež ozdravenie nášho finančného systému, ale tiež agenda reforiem pre konkurencieschopnosť a rast, ktorá je navrhnutá okolo hlavnej osy a to je tvorba pracovných miest. Videli sme ako v Španielsku za tieto tri roky kríza e, vymizne a to e, vďaka tomu, že e, celá španielská spoločnosť obnovuje svoju efektívnosť a zrýchluje rast aj tvorov pracovných miest. Dnes rast aj pracovné miesta v Španielsku sú v pozitívnych číslach a obnovujú sa. A e, posledný rok, rok 2014, e, nezamestnanosť e, klesla z viac ako 250 tisíc osôb a počet ľudí, ktorí platia príspevky do sociálnej poisťovne narastol a v systéme kde sme mali viac ako 3 milióny nezamestnaných. Dnes už to kleslo 600 tisíc vidíme ekonomiku ako tvorbu pracovných miest a niekdy u nás sa tak priamo a bezprostredne neprenieslo tvorba e, pracovných miest. Videli sme, ako sa vytvárali pracovné miesta, e, e, dokonca aj pri miere rastu menej ako 0,1%. A toto je podľa mňa vďaka štruktúrnym reformám a vďaka reforme trhu práce, ktorý nielenže zastavil e, intenzívne ničenie pracovných miest, ale tiež e, priniesol potrebnú prúznosť na pracovný trh. A tvorba pracovných miest, hlavne medzi mladými, e, bola od začiatku stredobodom politiky vlády. Inak to nemohlo byť. Obrovská miera výpadkov zo školy a veľký počet dočasných pracovných miest, stále sú strukturálne problémy, ktoré vedli k tomu, že v Španielsku 850 e, tisíc mladých ani nepracovali, ani nedostávali vzdelanie. A toto spôsobilo ťažké rizika e, odtrhnutia pracovného trhu a e, rizika sociálnej exkluzie. Preto boli spustené šokové opatrenia ako stratégia pre mm, podnikanie a zamestnanosť mladých, e, ktoré boli zamerané na e, samostatne zárobkovo činné osoby a mladé osoby a ich nábor. Prvá príležitosť e, a pre potreby tohoto súboru opatrení je, že skoro 300 tisíc mladých dnes využili túto e, stratégiu podnikania. Dnes e, sa nábor e, mladých v Španielsku rastie o viac ako 20%, ale pred tromi rokmi to bolo pokles a v prípade mladších ako 25 ľudí nábor na dobu neurčitú rastie o 25% rastu E, zmluvy na výcvik a na prax a toto sú pozitívne výsledky. A e, tiež e, sa rozvíja systém národnej záruky pre mladých, ktorý smeruje rovnakým smerom ako stratégia, ktorá je uplatnená v Španielsku. Myslím si, že potrebné odhodlanie všetkého, tiež je potrebné pevné a rozhodné konanie zo strany štátov, ale aj zo strany európskej inštitúcií pretože to môže spôsobiť e, znásobujúce účinky a mm, bez pochyby e, obnova e, musí byť podporená národnou politikou aj iniciatívami EU. Preto je dôležité využívať fondy pre rozvoj iniciatív, ako je boj proti nezamestnanosti mladých a preto veľmi pozitívne hodnotíme tento systém, toto plnenie systému záruky pre mladých. Chcem povedať, že v Španielsku um, Máme v roku 2015 eh, najlepšie výhľady a dosiahli eh, sme mm, prekonanie ehm, najhoršej etapy krízy, nikoho sme nevylúčili a eh, sociálne výdavky sme zachovali v úrovni 2011 8,5% a najviac v tomto roku 2015 zasobia hlavne tí najzraniteľnejší sú stredobodom politiky španielskej vlády. V tomto mesiaci vám dám dva príklady. Jeden je dôležitý. Fiskálna politika v januári vstúpila do e, platnosti reforma daňovej politiky, ktorá v 2016 prinesie nové prostriedky e, a táto reforma chce zabezpečiť obnovu týchto prostriedkov a ich e, výber prospech všetkých osob a táto reforma okrem toho bude aj mocným nástrojom pre stimuláciu ekonomiky. Preto sú to reforma, ktorá obsahuje dôležité prvky sociálnej ochrany pre viac početné rodiny a rodiny, ktoré majú osoby eh, postihnuté a táto reforma prejavuje pevnú voľu, aby sme zabezpečili, že eh, chceme pokračovať eh, v obnove, ale tiež vyjadruje schopnosť daňovej politiky e, nielen ako pakového efektu pre e, obnovu ekonomiky, ale tiež ako silného nástroja pre sociálnu súdržnosť. Druhý príklad, strategický plán aktivácie pre zamestnanosť. Tento plán je zamraný na začlenie e, nezávi- zamestnaných, dlhodobo nezamestnaných v Španielsku. Je to 60% a už 15. januára bol schválený a spustený plán E, zamestnanosti pre tých dlhodobo nezamestnaných, e, ktoré majú e, zodpovednosti rodinnej starostlivosti a máme, majú ešte osobitné potreby v rodení. Podporí sa ich zapracovanie a zahrnutie do zamestnania a dostávajú pomoc 426 eur za mesiac, ak dostanú zmluvu na dobu neurčitú. Zamestnanosť je priorita a na tejto ceste určite musíme ešte veľa urobiť, ale vieme, aká je tá cesta. E, hovoria, že e, istá cesta je tá, ktorá ťa približí do miesta, e, kam sa chceš dostať, ale v Španielsku sme na ceste, ktorá neviem, či nás približí na cieľové miesta. Preto tieto opatrenia musia pokračovať a stabilita je kľúčom pre obnovu, zamestnanosť aj blahobyt. Thank you. Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo na dve minúty. Na dvominútové vystúpenia najprv pani Katalín Čobor z Maďarského parlamentu. Nech sa páči. Máte slovo. Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia, ďakujem za slovo. Ja sa zúčastňujem tohto zasadnutia ako poslankyne Európskeho parlamentu a chcem povedať, že už v rámci Európskeho parlamentu sme mali viacero zasadnutí v našom výbore, aby sme prehodnotili aj príslušnú stratégiu. Chcem povedať, že naša vlast eh, víta všetko úsilie, ktoré smeruje E, na vytvárne nových pracovných príležitostí, aj v rámci toho, že tu sme tu mali tendencie znižovať investície. Preto e, oceňujeme to, využívanie, lepšie využívanie zdrojov a prostriedkov aj pre vytváranie nových pracovných príležitostí a z tohoto hľadiska je to veľmi dôležité aj pre Maďarsko. Dôležité je, že v oblasti koheznej politiky by nemalo dochádzať k nejakému prílišnému rozčlenovaniu. Ale e, zastávame aj ten názor, že tie zdroje, ktoré už existujú, a existujú aj príslušné projekty, aby tieto mohli byť z hľadiska plánovania investícií e, náležite prehodnotené. Samozrejme je tu aj aspekt geografickej e, vyrovnanosti a tento pokladáme za dôležitý. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. Pán Luboš Blaha z Národnej rady Slovenskej republiky má slovo. Nech sa páči, dve minúty. Ďakujem pekne za slovo. Veľmi ma upútali slova pani predsedajúcej, hlavne keď poukazovala na tie najvýraznejšie sociálne problémy. Na Slovensku obvykle e, pre vás e, veková hranica e, sa určuje pre, treba pre, pre predávačky a podobne. Je to stanovené dosť presne. Takže toto je dosť problém z hľadiska sociálneho zabezpečenia. Povedzme, E, musí zamestnávateľ platiť aj e, polovicu za týchto svojich zamestnancov, ale jednoznačné je, aby to bolo dobré aj pre podniky, ale aby to nebolo proste negatívne ani pre ne, ani pre štát, ani pre e, zamestnancov. Musíme teda zmeniť naše zákony tam, aby nedochádzalo k vytváraniu týchto neistých pracovných príležitosti. Myslím, že toto si vyžaduje celoeurópsky prístup. A okrem toho je tu ďalší problém, a to je sociálny dumping. Postkomunistické krajiny ako Slovensko sú často obviňované bohatšími západnými krajinami, že sa u nás uplatňuje sociálny dumping, ale pokus, paradox je, že keď sa to pokúšame zmeriť, tak e, niekedy práve západní veľvyslanci nás tlačia do toho, aby sme chránili západné podniky, čo je dosť paradoxné. Čiže keď to chceme zmeniť, tak sa potom potýkame s takouto situáciou. A toto je možno tiež aj problém Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Teraz dávam slovo pánovi Andrejovi Hunkovi z Bundestagu v Nemecku. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani Ja som z Nemecka a zastupujem tú ľavicu, čiže opozíciu, ktorá nie je vo vláde. Dnes hovoríme o téme, ktorá sa týka tabuliek, scoreboardingu a bilancie, tieto nové nástroje. Keď sa pozrieme na nástroje v Európskej únii, tak tu máme nerovnováhu. Na jednej strane tu máme fiskálno-politické nástroje, ako napríklad e, e, fiskálnu zmluvu alebo balíček dvoch či šiestich legislatívnych opatrení a málo hospodársko-politických nástrojov a úplne najmenej tu máme sociálno-politických nástrojov na e, európskej úrovni. Máme tu tento scoreboarding, aby sa tu dosiahla určitá rovnováha, ale podľa mňa to je úplne nepostačujúce ako nástroje sociálne, nástroj, sociálne ukazovatele tu síce máme, ale nie je tu žiadny opis príčin a ani žiadny automatický mechanizmus, e, ktorým by sme dosiahli nastolenie rovnováhu, ako je to napríklad na fiskálno-politickej úrovni. A to je ten hlavný alebo najväčší problém. Keď sa pozrieme na juh Európy, situácia v Španielsku, tak tam máme nezamestnanosť mladých nad úrovňou 50%, to isté v Grécku. Keď zodpovedajúca reakcia tu chýba. V nedelu boli v Madride demonstrácie a tu vidíme, že naše nástroje sú príliš nedostatočné a ja sa domnievam, že musíme dosiahnuť to, aby aj z európskej úrovne sociálny rozmer bol tak posilnený, aby sociálne práva pri scoreboardingu, aby keď sa tam vynoria problémy, tak sa na ne priamo reagovalo, aby sme to len nebrali do úvahy. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz dávam priestor Európskeho parlamentu pán Javier López, Španielsko. Ďakujem za slovo. Chcel by som vysloviť niekoľko poznámok k tomu, čo tu odoznelo, predovšetkým zo strany Španielska a prepačte, ale žijeme v iných krajinách. Ja žijem v krajine, kde je vyslovená 25-percentná nezamestnanosť celkovo a asi 50-percentná nezamestnanosť mladých. Je tam tendencia k emigrácii, ale v niektorých krajinách je to lepšie, niektoré je to horšie za posledné roky. Predovšetkým ide o reformu v oblasti zamestnanosti. Veľkú významnú úlohu tu zohrávajú napríklad odbory, odborové organizácia. Um, napríklad uh, aké sú e, dôchodky. To sme zaznamenali aj z hľadiska uh, posledných ročí, ako pomerne zhoršujúcu sa situáciu. Samozrejme, musíme hľadať riešenia, ale zdá sa, že nesmieme sa dostať do situácie seba uspokojenia, ak sa nám podarí niečo postupne dosiahnuť. Hovoríme o najzraniteľnejšej skupine ľudí a tí nám ležia na srdci, teda ich osud. Napríklad máme u nás veľké množstvo hypotekárnych úverov a okolo 400 tisíc e, bolo tých ľudí, ktorí nedokázali splácať v dôsledku krízy. A takže treba riešiť aspekt obnovy, hospodárskej obnovy a v Španielsku e, zaznamenávame už aj teraz určitý nárast v oblasti pracovných miest. Pravda je, že sa hovorí povedzme aj v štatistikách, že Španielsko teraz už zaznamenávať najväčší rast v dôsledku reforiem, ale stále ešte je stupeň nezamestnanosti veľmi vysoký. Takže vieme, že medzi bohatými a chudobnými existuje obrovská priepasť a je dôležité, aby sme toto riešili. Takže sociálny model, ten, ktorý existuje v Európe, ten kladie dôrazť na rovnoprávnosť a treba oddeliť politiku od moci, niektorí tvrdia. Proste treba otázky riešiť v prospech ľudí. A, a to budeme takto pristúpať k danej veci aj cestou politických strán. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Teraz mám na zozname len poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sú prihlásení do diskusie. Ak si želáte niečo povedať aj zo strany národných parlamentov, prosím, prihláste sa o slovo. Teraz dávam priestor pani Tiziane Bergin, poslankyni Európskeho parlamentu. Ďakujem za slovo. Ak dovolíte, Vrátim sa k tomu, čo sme čo povedali predrečníci, predovšetkým kolega z Bundestagu. Teda pokiaľ ide o penzie a ukazovatele. Sociálna dimenzia hospodárskej menovej únie je aspekt, ktorý veľmi úzko súvisí aj s procedúrou e, ekonomických nerovnách. A indikátory v tomto zmere nám veľmi dobre umožňujú získavať predstavu o tom, ako to funguje v jednotlivých krajinách. Ale makroekonomické aspekty riadenia a správy nie sú všetko. Nemusia nám ukazovať, kam sa presne bude uberať situácia z hľadiska dlhodobých ekonomických možností. Isté, potrebujeme tú, tak, svoje, tak povedať, fotografiu aktuálneho stavu, ale to nestačí. Musíme vidieť aj do budúcnosti. A preto by sme sa mali začať venovať iným indikátorom, napríklad prístup k informácii, nespravodlivé mzdy, e, úroveň chudoby v jednotlivých členských štátoch, alebo situácia ľudí, ktorí už pracujú a predsa sú v zlej sociálnej situácii. Čiže je tu aj aspekt sociálnej politiky, ktorý treba do tohto zahrnúť a analýzy by mali predchádzať kroky, ktoré sa príjmú. Myslím, že e, v rámci terajšej tabulky sú už tieto aspekty taktiež zahrnuté. Napríklad prístup k vyššiemu vzdelaniu je dôležitý taktiež. Potom Ide aj o ľudí, ktorí, povedzme, nenastúpia na vojenskú službu, tak môžu ehm, sa venovať štúdiu, alebo si musia, a mali by mať možnosť nájsť si zamestnanie. Takže nehovoríme o situácii, keď je tu veľký deficit, ale nachádzame dosť nespravodlivú situáciu na pracovnom trhu a treba preto efektívne zasiahnuť. Netýka sa to len voľného obchodu, ale občania hľadajú aj aspekt pokroku v oblasti zamestnanosti. Ďakujem. Pani predsedajúca, ďakujem. A dáva slovo ďalšiemu rečníkovi z Kivy, Pátra Korkoma z Národného parlamentu Cypru. Nech sa páči, je to pani rečníčka. Ήθελα να σχολιάσω καταρχήν τη δική σας τοποθέτηση Najskôr by som chcela komentovať to, čo ste povedali, čo sa týkalo správy Oxfam o e, ekonomickej nerovnosti. Keďže ste to spomenuli, tak myslím, že by sme to mali použiť ako nástroj preto, aby sme pochopili to, že politika, ktorá sa doteraz aplikovala, neurobila nič, aby sme čelili reálnym problémom ktoré majú ľudia v členských krajinách Európskej únie. Nebudem spomínať e, e, konkrétne údaje z tejto správy, tie sú známe, ale je to skutočne šokujúce, že miliardári sa stávajú ešte bohatšími a zároveň ľudia, ktorí, e, tak povediať, hľadujú, hľadujú čoraz viac. Takže aj teda miliardári získavajú ešte viac na úkor tých ostatných a to e, teda nie je možné. Ukazuje to jasne, aký je trend. Čo teda vidíme vo všetkých týchto hodnotiacich správach, o správach, o raste, všetkých týchto programoch a stratégiách? balíček šiestich či dvoch legislatívnych opatrení a ostatné nástroje, tie dospeli k rovnakému záveru, až síce, že sme neurobili nič s týmto problémom. Čiže v prvom rade by sme mali riešiť nezamestnanosť, keď naša politika sa týka celoživotného vzdelávania a podobných vecí, to tým nič nepomáha, nikomu nepomáhame čo robíme, e, je len prehlbovanie prekernosti alebo e, pracovná mobilita. Ľudia emigrujú zo svojich domácich krajín. Vo väčšine členských krajín existuje nezamestnanosť. Možno, že nie je taká vysoká e, všade, ale neexistuje všade v Európe. Čiže emigrácia nie je jej riešením. Ďalšia vec Prostredníctvom týchto školiacich programov sa deje to, že mzdy klesajú. Taktiež e, sú tu e, ľudia, ktorí prichádzajú o svoje domy, e, ľudia, ktorých majetok je v okupovaných územiach a oni tomu musia čeliť. To všetko ďakujem. Ďakujem a teraz dávam slovo pánovi Figuerérovi z Európskeho parlamentu z Portugalska. Ehm, Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, Portugalsko je krajina, ktorá prechádza veľmi ťažkým obdobím. Je odhodlaná e, dosiahnuť cieľ a e, zlepšiť podstatné ukazovatele, ktoré budú pre nás nádejou do budúcnosti. Eh, my sme eh, začali mnohé reformy, eh, reformy pracovného trhu a tie nám nás viedli k tomu, že sme vytvorili viac pracovných príležitostí a situácia sa zlepšila v porovnaní s pred pár rokmi. Naša úroveň nezamestnanosti teda začali sme v roku 2011 a teraz je jej úroveň, úroveň nezamestnanosti nižšia. Chceme pokračovať v tomto procese a, a keď e, to revidujeme, Vytvorili sme e, urgentný sociálny program, ktorý sme pred pár rokmi ešte nemali. Takisto e, revidujeme zahraničnú politiku, politiku v snahe zlepšiť ukazovateľy ukazovatele. Čiže e, bojujeme hlavne s nezamestnanosťou mladých, e, vzdelávanie je našou prioritou a to nám umožní zaškoliť e, mladých ľudí, ktorí napríklad chcú podnikať. To je pre nás nádejou, že sa tam vytvoria pracovné príležitosti. Ďakujem. Ďakujem a slovo dávam Eh, kolegom z Litvy, z Národného parlamentu. Nech sa páči. Mm, príjemné popoludne, dámy a páni. Je to pre mňa veľká česť, že tu môžem dnes eh, prehovoriť. My naozaj máme veľa konceptov, veľa stratégií, dosiahli sme eh, mnohé zlepšenia, avšak veľmi pomaly a nedos, nedosiahli sme ani priemer v EÚ. Hlavný problém je, že nemáme dosť zdrojov. Napríklad vo Švedsku výdavky predstavujú 10 200 eur, v Dánsku je to 11 tisíc, v Grécku viac ako 4 milióny. V Litve je to 208. Priemerný dôchodok predstavuje asi tisíc. V Dánsku je to 7800 eur a teda je to oveľa vyššie v porovnaní s našou krajinou. O čom teda hovoríme? O, o sociálnej bezpečnosti ktorá je našim cieľom, keď ľudia, ktorí hlasovali za vstup do Európskej únie, ktorým sa naozaj páčila kohezná politika, článok 9, kde sa hovorilo o sociálnej bezpečnosti občanov. Sociálny rozmer je priamo spojený s blahobytom ľudí a toto má primárnu dôležitosť. Sociálne zabezpečenie, sociálna oblasť je veľmi dôležitá pre každú krajinu. Je to otázka národnej bezpečnosti. A zvyšovanie chudoby, hlavne v malých krajinách, a sociálne vyčlenenie vedie k politickej exkluzii či vyčleneniu. Čo sme teda čo teda potrebujeme urobiť? Nájsť minimálne normy v Európskej únii pre sociálnu ochranu a zabezpečenie a tie musia byť povinné. Napríklad dôchodky je potrebné, aby boli zabezpečené na úrovni Európskej e, únie. A mnohé ďalšie veci, ktoré budú musieť e, korešpondovať s európskou úrovňou, toto je otázka národnej bezpečnosti. A tak, e, teraz má slovo kolega z Írskeho parlamentu, nech sa páči, na dve minúty. <clears throat> Ďakujem pekne, pani predsednička. Príspevky kolegov sú veľmi zaujímavé. E, skúsenosti z rozličných e, členských krajín. V Írsku máme podobné skúsenosti, ale v poslednom roku a pol e, sa nám podarilo veci zlepšiť aj na úrovni nezamestnanosti z 15 na 10 ale vaše slova pani predsedníčka, keď ste hovorili o Európe ako celku a o budúcnosti, ktorá nebude postavená na nízko kvalitných pracovných príležitostiach. My máme problémy s rastom e, istoty na trhu práce. Hlavne to súvisí s e, predlžovaním pracovných e, zmluv. Je tu teda zodpovednosť za nízko platené pracovné príležitosti. Tu sa musí situácia zlepšiť, toto musí Európska únia riešiť. A to, je aj, to bude náš príspevok do stratégie EU 2020, hlavne nízko kvalitné pracovné miesta. Našim cieľom je kvalita, podpora udržateľnosti e, práce, čo bude mať dlhodobý dopad na zamestnanosť v Európskej únii. Tiež ste spomínali, pani predsedníčka, že hlavne v súvislosti s mladými, máme scenár, kde mládež má veľké problémy osamostatní sa, ehm, napríklad mať e, samostatné ubytovanie a my čelíme tomuto problému medzigeneračnej priepasti. Ehm, mnohí mladí ľudia nemajú bezpečnosť zamestnania a aby sme to riešili, musíme akceptovať aj to, že riešenie problému mladých ľudí je spojené s vzdelávaním a tým mám na mysli to, že musíme ich vzdelávať od raného detstva. Hlavne nezamestnanosť mladých e, musí mať prioritu a začína sa to už v útlom detstve. Ďakujem. Ďakujem pekne. Steindrup. E, člen výboru pre zamestnanie. Pani Členka. Ďakujem. Ja si myslím, e, že e, nám je všetkým e, zrejme, že vieme, že keď chceme Európu vyviesť z krízy a opäť získať dôveru ľudí v Európu, musíme spoločne konať európska úroveň aj národné parlamenty a musíme tu oveľa silnejšie E, sa na tom, čo týka postupu metódy aj cieľov. E, ľudia chcú e, sociálne hospodárstvo chcú bojovať proti sociálnom dumpingu, aby iní ľudia neboli vylúčení z pracovného trhu. Ide o to, aby sme všetci sa ďalej vyvíjali a chceme Mm, dosiahnuť pracovné e, miesta práve pre mladých e, ľudí, ale to kvalitné pracovné zmluvy a žiadne um, zmluvy na 0 hodín. E, tu musíme spoločne konať na európskej rovni a v novembri e, zverejnený e, na správom mechanizme e, ukazuje, že narastá e, nerovnováha medzi členskými štátmi a musíme byť e, viac ctižiadostivý, ambiciozný a sú zosúľadiť e, politiku práce zamestnanosti a našu spoluprácu a e, naliehavý problém je, aby sme sociálne hospodárstvo, zamestnanosť e, dali na rovnakú roveň s politickými a hospodárskymi cieľmi a to tiež musí byť zabudované do odporúčaní pre konkrétne členské štáty a musí to byť tiež záväzné v rámci európskeho semestra týmto. Samozrejme, nestratíme zreteľ z tých e, špecifických cieľov na boj proti nezamestnanosti. Podľa mňa musíme ďalej e, diskutovať o e, ďalšom rozvoji týchto ukazovateľov, ale nesmieme si potom to brať ako zámienku, aby sme hľadali nové ukazovateľy. Už s tými existujúcimi nástrojmi e, by sme mali byť schopní niečo analyzovať a odovzdať to ďalej členským štátom, ak všetky sociálne a mm, ukazovatele a ukazovateľe zamestnanosti e, tejto hodnotiacej tabuľky využijeme a potom môžeme tie problémy analyzovať a konečne e, s nimi niečo robiť. A e, tu môžeme ako národní aj európsky poslanci spolupracovať e, nad rámec národných e, záujmov, pretože tieto problémy vyriešime len spoločne na európskej úrovni. From... E, Ďakujem pán Borg z Malty a Národného parlamentu. Prosím na mikrofón, račník. Poprosím mikrofón. Ten červený gombík, hovorí pani predsedajúca. Ďakujeme. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ja som z Malty, z teraz najmenšej krajiny v EÚ. Som presvedčený, že napriek malej rozlohe našej krajiny dokážeme ponúknuť mnoho. Naozaj môžeme pomôcť aj pri tom, ako sa Európa, teda EÚ, dostane z svojich finančných a ekonomických potiaží. Myslím, že z hľadiska sociálnej inklúzie je vzdelanie tou najlepšou cestou. Čiže v tomto smere vieme poskytnúť určité nástroje a dôležité je, aby ľudia, aj malí, už boli nezávislí, ako nezávislé rodiny, aby sa sami dokázali postarať o seba, aby sa dokázali teda presadiť na pracovnom trhu. Za posledných 10 rokov sme museli urobiť veľký kus práce v rekonštrukcii, v obnove našej ekonomiky a to sa týka aj pracovného trhu. Náš pracovný trh vychádza predovšetkým z produkcie. Máme mnoho ľudí zamestnaných v továrniach, týka to teda masová výroba a chceme sa ale zamerať na také špecializovanejšie oblasti, napríklad farmaceutický priemysel, letectvo a tak ďalej. Proste tieto odvetvia poskytujú aj pridanú hodnotu. Ak by sme sa nezamerali dostatočne na vzdelávanie a odbornú prípravu, riskovali by sme práve, že sociálne vyčlenovanie pretože tí pracovníci, tí zamestnanci, ktorí temer celý život pracovali v určitom odvetví, by už potom neboli dostatočne konkurencieschopní na pracovnom trhu. Je dôležité podporovať aj malé a stredné podniky. Tie sú nesmierne dôležité pre našu ekonomiku a preto treba podporovať aj podnikateľského ducha Práve v tomto zmere sme presvedčení o tom, že toto je tiež cesta ku tvoritvosti a k nezávislosti, že naozaj touto cestou sa môžu ľudia presadiť na trhu v rámci EÚ. A nakoniec to, keď sme vstúpili do eurozóny, nám veľmi pomohlo a môžeme využívať európske prostriedky a týmto dokážeme viac investovať aj do pracovného trhu a dúfam, že naša vláda v nastávajúcich šiestich rokoch bude realizovať kohezný balík až do roku 2020 s tým, že budeme lepšie, ešte, ešte lepšie teda, že teraz využívať európske prostriedky. Ďakujem. Posledným ročníkom v tejto prvej časti je Emilian Pavel, rumunský poslanec Európskeho parlamentu. Ďakujem za slovo. Chcel by som začať rovnakými slovami ako vy. Žiaľ, v Európe nemôžeme povedať, e, že e, sú tu všade tie nízke mzdy ako na východe naša legislatíva si vyžaduje štandardné e, podmienky a z tohto dôvodu mnohé západné spoločnosti sa smerujú skôr do, na východ. Nielen kvôli tomu, že je tu lacnejšia pracovná sila, ako je to napríklad u nás, ale aj preto, že po určitých zásahoch navrhujeme daňové e, zjednodušenie pre takéto zahraničné spoločnosti, ktoré k nám prichádzajú. Taktiež teda aj dane, aj mzdy sú nízke. A čo nám zostáva? E, Nakoniec v podstate len prehlbujeme rozdiely medzi východom a západom. A my máme dojem, že Rumunsko a ďalšie východoeurópske krajiny majú lacnejšiu pracovnú silu, ale zisky týchto spoločností sú vyššie. A konečne by mal súkromný sektor pochopiť, že znižovať zisk by mohlo podporiť niektoré krajiny, napríklad e, e, robotníkov, tak aby napríklad rumunskí robotníci už nemuseli opúšťať svoje krajiny, pretože mladí radšej pracujú doma v ich materských krajinách. Štatistiky e, teda nemáme, reálne čísla, ale máme oveľa viac e, mladých nezamestnaných, ktorí v štatistikách ani nie sú, nie sú zaregistrovaní, žijú u svojich rodičov, u svojich starých rodičov, hoci by si želali byť nezávislí a založiť rodinu. Nemôžu. Chceli by si tiež kúpiť dom, ale nie je to možné. Myslím si, že garancia pre, alebo záruka pre mládež je veľmi dobrý projekt, môžeme byť na to hrdí tu v parlamente, ale uh, financovanie je nedostatočné. Preto je potrebné tam doplniť peniaze, aby sme zaručili nezávislosť mladých. Členské krajiny by mali uľahčiť prístup mladých do verejného sektoru, do verejných funkcií. Tieto by mali ponúkať pracovné miesta pre začiatočníkov, ak sú tam uh, Eh, ak tam odchádzajú ľudia do dôchodku, tak by mali byť ponúknuť mladým. Ešte jeden príspevok, pán Mário Ruevo z Portugalska z Národného parlamentu. Dostanete slovo na minútu a pol. Ďakujem za slovo. Všetci mám ten pocit, že naozaj treba zdôrazniť sociálny rozmer keď sa pozrieme na štatistiky tak, e, a viac než na ideologické stanoviská, tak cez štatistiky vidíme, že naozaj nezamestnanosť je veľmi vysoká, neistých pracovných miest je tiež veľa, sociálna nerovnosť a nezamestnanosť mladých. Toto všetko sú pretrvávajúce problémy a jasne ich vidíme. 35 mladých v Portugalsku je tejto pozícii nezamestnaných a za posledných 13 e, mesiacov narastol tento počet a hlavne sa to týka mladých ľudí. Trojka sa snaží presadiť určité úsporné opatrenia, ktoré ale ešte rozjatrili a zhoršili tie pomery z hľadiska chudoby, ktoré v krajine máme. Možno by parlament aj komisia mali teraz vytvoriť nejaké také podmienky, ktoré by umožnili všetkým krajinám urobiť niečo aj z hľadiska sociálnej starostlivosti alebo sociálneho aspektu, aby sme mali ten sociálny európsky rozmer. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Absolvovali sme naozaj veľmi zaujímavú a obsiahlu diskusiu vieme viac o tom, aká je situácia v viacerých krajinách. Samozrejme, ťažko sa dozvieme viac, keď máme k dispozícii pre jednotlivých rečníkov len minútu a pol alebo dve minúty. Ale aj to je lepšie než nič. Teraz pristúpime k druhej časti dnešného zasadnutia a ide o tému Európskeho fondu pre strategické investície a zameriame sa taktiež aj na nezamestnanosť mladých a vytváranie pracovných príležitostí. Slovo má pán Edmund Whitblod, predseda výboru pre európske záležitosti z Polského senátu a má k dispozícii 5 minút. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť po polsky ďalej. Váže, kolegovia, e, v e, súčasnej e, situácii hospodárska EU každá podnet pre pozvedenie hospodárstva musí byť podporený, pretože tieto, túto skutočnosť postihuje hlavne 25 miliónov nezamestnaných, hoci nezamestnanosť za posledný rok klesla od 10 do 8 podľa toho, kedy sa to e, skúma e, čo do ekonomicky aktívneho obyvateľstva. No, e, je to stále nevýznamný pohyb, pretože je to okolo 20% a k tomu, čo sa predtým povedalo, my prostredníctvom vzdelávania sa snažíme zaktivizovať mládež a reformovať e, systém odborného výcviku a viac ako 50 e, mládeže pokračuje vo vzdelávaní vo vyššom školstve a tiež požiame e, motiváciu, aby to boli smery, ktoré poskytujú viac práce na úrovni polského hospodárstva, investície a ich e, pokles e, stiažuje e, možnosti zamestnávania v Európe a preto my vítame zrodenie investičného plánu pre Európy, ktoré má zlepšiť podmienky pre investície a vytvoriť dodatočné prostriedky z využívania Európskeho fondu strategických investícií, pretože to je také dôležité a preto je tiež významné, aby sme teraz upozornili na konkrétne pochybnosti. Poprvé, Ehm, prvá ehm, pochybnosť je odpoveď na otázku, že e, či e, význam to, že sa e, vymyslí nový program, alebo či tiež pokračuje predchádzajúci program, či je to dobré alebo zlé, pretože tu je dojem, že komisia, keď ohlasila pracovný plán pod názvom Nový začiatok, sa chce vzdialiť od e, doterajších činností a e, potom e, môže byť dojem, že to prinesie z menu hospodárskeho programu a môžeme sa potom zamýšľať nad Lisabonskou stratégiou, keď sa hovorí, že hneď bude lepšie a ináč, tak zo skúsenosti vieme, že nemusí sa to naplniť a otázka je, že či nedostatok politickej koordinácie bude viesť k nenaplneniu politických reform, ktoré boli začaté mm, predtým, alebo či nedostatok konsenzu v Európskej rade alebo parlamente e, prinútil komisiu rezignovať z tých projektov, ktorých ciele e, súhlasia s vyhláseniami. Druhá pochybnosť sa týka toho, že tu chce komisia plniť e, plán zamestnanosti a rastu investícií s podporou dodatočných e, finančných prostriedkov z toho fondu a tiež e, lepšie využitie tzv. E, inovačných a podľa komisí nevratných e, finančných nástrojov, požičiek a zárok a um, tieto pochybnosti ja som uh, tu ohlasil ako aj otázku, ktorú som položil, na ktorú predseda komisie neodpovedal. A um, tieto um, pochybnosti uh, e, spôsobuje uh, e, táto uh, vysoká uh, miera paku efektov. Komisia ohlasuje, že 21 miliard eur, uh, z toho vygeneruje dotočné prostriedky 294 miliard uh, súkromných zdrojov, čo by v nasledujúcich rokoch malo priniesť uh, 16 miliard eur. Tie pochybnosti sú o to väčšie, že už máme konkrétne skúsenosti a je to ešte jedna pochybnosť, že to sú investície eh, vysokorizikové. Súkromný kapitál potom bude investovať a to sa najprv veľakrát eh, ohlasí, ale počuli sme aj um, predchádzajúci ohlasovný návrh komisie, ktorá spočívala na e, realizácii e, cez európskych projektov e, podporených tzv. projektovými dlhopismi. A táto úloha z 2012 roku je ešte stále v pilotnej fáze a preto si myslím, že tento finančný zámer je malo reálny a podľa mňa ešte jedna vec je dôležitá, že samozrejme treba mm, kapitálov posilniť fond Ehm, mne sa dá, že takýto fond je dôležitý, preto to nespochybňujem, ale e, je treba tu e, zakotviť e, isté zdravé zásady a musí to byť uh, pre všetkým uh, mimodaňový fond, fond musia to byť presne ohodnotené jeho potreby, aby to bolo reálne a poďalšie um, musí to byť uh, dodatočné náklady ktoré sa budú financovať z prostriedkov, ktoré vytvoria štáty. A ďalšia obava je v tom, že ak e, prevedieme viac prostriedkov na tie cezhraničné, cezeurópske projekty, tak potom e, môže ostať e, málo peňazí na malé a stredné podniky a oni hlavne tvoria nové pracovné miesta a rozhodujú okrem iného, aké aktívne bude hospodárstvo. A ešte jednu vec som spomenul nakoniec, že Určite e, je e, vhodné e, investície do širokopásmových sietí, energetiku aj dopravu, aj vzdelávanie a vedu a inovácie a obnoviteľné zdroje a energetickú efektivnosť. Treba však pamätať na to, že to sú investície, ktorých účinky bude vidno až v dlhodobom výhľade, takže budeme na to dlho čakať. A len toľko som chcel povedať, pretože už mi vypršal čas. Tak so e, thank you. Ďakujem vám veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Teraz dávam slovo pánovi Dominikovi Hanikanovi, predsedovi výboru pre európske záležitosti Írskeho parlamentu. Ďakujem za slovo a ďakujem za možnosť prehovoriť k vám na tému Európskeho fondu pre investície, strategické investície a aj na tému zamestnanosti. Vieme, že momentálne je tu 24 miliónov nezamestnaných a z toho 5 miliónov je po 20 rokov. Európa bude stagnovať, ak nepríde iniciatíva zameraná na rast a investície, a to už čoskoro. Chcem podporiť iniciatívu predsedu komisie Junckera. Ja vítam aj to, že predsedníctvo súhlasí s tým, že tzv krajiny periférie z eurozóny, eurozóny predstavujú pre investorov troška väčšie riziko. Samozrejme, toto je dobrá správa pre, pre tzv. krajina periféria e EÚ. Aj naša krajina je jednou z nich. 315 miliardový plán investícií, ako vieme, a z toho vyše 200 e, miliónov je na dlhodobé investícia, asi 70 miliard, miliard pardon, je zameraný na podporu malých a stredných podnikov a to sa týka aj vytvárania pracovných príležitostí. Veľký problém u nás v Írsku je otázka zabezpečenia pracovných príležitostí. Je to dosť veľká prekážka pri rozvoji, ale verím, že ju prekonáme. Keď sa pozrieme na celkový rozsah tohto balíka, je mi jasné, že asi 2000 rôznych projektov sa predložili celkovo. Je to v hodnote 1,3 trilióna eur, čo eh, je viacnásobne viac, než je celkovo objem peniazí, ktoré sú k dispozícii. Eh, ďakujeme aj pani Pervanš, Pervanš Berec a Lunika že hovorili aj o deficite vo vzťahu k našim konkurentom v USA a v Číne. Ale musím povedať, že treba postupovať rýchlo. Dosť pomaly sme zatiaľ napredovali, ale investičné fondy nebudú k dispozícii v tomto roku až do jesene a samozrejme dovtedy bude potrebné mať aspoň štruktúry pripravené a vieme, že veľká časť prostriedkov príde z Európskej, z, Európskeho, pardon, z Európskej investičnej banky a ako povedal, Edmund, e, troška mi robí starosti e, v podstate ten pomer e, pákového efektu 15, teda 1 15. Takže musíme sa veľmi pozorne zamerať na tento aspekt pakového efektu, teda leverage. Myslím, že je správne dlhodobo investovať, ale aj tam treba veci vybalancovať, nájsť určitú rovnováhu. Ako hovoril pán López Fernández, hovoril o tom, aký má dopad nezamestnanosť na jeho krajiny a nakoniec aj aj kolegyňa z nášho parlamentu sa o tom hovorila, ale aj kolega Luboš Blaha z Európskeho parlamentu zdôrazňoval aspekt mladých a zamestnanosti mladých. potrebujeme práve stabilitu v tomto smere. A práve e, mi robí problém e, ten systém kontraktov alebo pracovných zmluv, tzv. zero hour contracts. A preto musíme aj sociálny aspekt zapracovať do stratégie 2020 z hľadiska monitorovania. Dôležité je, aby tie pracovné príležitosti, ktoré vzniknú, aby boli udržateľné. Máme určité závery z zasadnutia rady z decembra a teraz je dôležité, aby sme ich dostali do praxe. Vieme, že veľké krajiny, ktoré sú schopné investovať, nie vždy tak konajú. Preto musíme urobiť patričné kroky, aby sme dosiahli širší ekonomický rozvoj. U nás v Jirsku máme aj to, čo sa nazývajú fiskálne kompaktné pravidlá a tieto treba dodržiavať. A som rád, že dnes sa predseda komisie Juncker vyjadril, že investície budú zahrnuté do toho, čo sa odpočítava z dlhu vlád. Takže vytváranie pracovných príležitostí. Chcem povedať, že tento plán veľmi vítame, dámy a páni, a vám sa však, že by bol za súčasných pomienok implementovaný iba pomaly. Preto si myslím, že komisia musí zabezpečiť, že sa bude využívať ozaj veľmi efektívny e, projektový manažment a aj ten faktor pákového efektu treba mať na zreteli, aby sme zabezpečili, že budeme mať k dispozícii také opatrenie, ktoré sa mm, teda uplatňa a vytvoria sa nové pracovné príležitosti, že tie budú aj udržateľné. Ďakujem. Pani predsednička ďakuje a dáva slovo poslednému úvodnému prejavu a to je pani Danuta Jašľuviaka, ktorá je podpredsedničkou nášho výboru, ale je zároveň aj spravodajkyňou v oblasti európskej strategických investícií. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že po týchto dvoch vystúpeniach e, stalo by za to trošku všeobecnejšie povedať, e, ako Európsky parlament e, pripravil, hlavne náš výbor sa pripravuje na plnenie naredenia Dovolte mi povedať, že v tomto vystúpení by som chcela tiež upozorniť na um, tú pozitívnu stránku e, zámeru komisára Junckera. Mám predsa veľmi dôležitý dokument o ten radenie veci Európskeho fondu e, pre strategické investície. Je to dokument, e, kde tisícky Európanov vidia e, veľkú nádej na e, zlepšenie ich života a terajšej situácie. Tento dokument nie je len šanca, ale aj tiež e, úžasná zodpovednosť na všetkých. Zomry, ktoré sú obsiahnuté v tomto nariadení, majú slúžiť ako motor, ktorý ešte raz rozbehne Európu a prinesie ju do riadnej rýchlosti rozvoja rastu. Už sme veľká diskutovali o príčinách krízy aj v rôznych gremiách tu v parlamente aj mimo neho a o tom, že e, hlavné nástroje e, plány alebo e, rozpočty vynesú, vyvedú Európu z krízu. No vidíme, že doterajšie činy nie sú dostatočné, pretože nie sú dosť rýchle na to, aby tento rast bol dostatočný. Okrem e, veľkej dôležitosti tohto dokumentu, čas, ktorý môžeme venovať, je obmedzenie a to, že je obmedzený, možno je dobrý signál, pretože často hovoríme, počujeme názor, že Európsky parlament či komisia sú veľmi ťažkopádne inštitúcie v príjmaní rozhodnutí. Ale tento čas je ohraničený nielen tu pre nás v parlamente, ale aj pre všetky inštitúcie ktoré sú zapojené do práce na tomto naredení, ktoré sa musia zmobilizovať e, do rýchlej činnosti. Dovolte mi pripomenúť vám, e, čo sa podarilo a čo sa e, stane čo sa stalo a čo sa stane v krátkej dobe. Jean-Claude Juncker eh, predložil svoj investičný plán 26. Eh, eh, novembra, Európska rada prijela 18. decembra s výzvou na zákonodárcov, aby dokončili svoje práce v polke marca, takže máme lehotu do polky marca, aby sa ukončili legislatívne práce. Zároveň komisár Domrovský zdôraznil rýchle E, dosiahnutie dohody e, vďaka e, politickej strane členských štátov, politickej podpore vyjednávania v Rade sa začali 19. januára takto roku a komisia výbor pre zamestnanosť a sociálne veci má hlasovať o svojom stanovisku na neskôr 1. apríla. Tým máme málo času na vypracovanie spoločného stanovisku. Ak nič nebude zmenené, konečné práce na tomto dokumente budú zakončené v polke maja. Tým e, fond e, bude funkčný už v polke tohto roku a v prípade takéto dokumentu aké naredenie je e, neuveriteľne rýchle tempo Nariadenie, ktoré e, navrhol komisár Juncker, e, obsahuje celý súbor pozitívnych aspektov. Investičný fond e, sa pozostáva z troch vzájomne podporujúcich sa prvkov. Prvý je prvok spôsobenia v nasledujúcich troch rokoch dodatočných investícií najmenej 315 miliard eur, aby sa zmaximalizoval vplyv verejných zdrojov a e, spustili sa aj súkromné investície. E, druhé, e, spustenie iniciatív, aby sme zabezpečili, že tieto investície budú použité v prospech reálneho hospodárstva. A tretie znamená, že sa majú zbúrať investičné prekážky, aby Európa bola atraktívna a tento plán bude určený len, ak sa k nemu pripoja čo najviac e, zaangažovaných strán, a tým myslím členské štáty, e, štátne rozvoje banky, e, regionálna vláda aj súkromné investície. Kľúčové východiska tohto fondu ukazujú, že môžeme dúfať, že to budú dobre vynaložené peniaze a zahrňa to hm, celé obdobie hm, stratégie Európy 2020, hm, no doterajšie činy neprinašajú odpovedajúce výsledky a tento investičný fond môže investovať do dopravy, energetiky a tiež podporu inovácie a rastu. Investície v rámci navrhovaného fondu budú investície do reálneho hospodárstva a e, to je kľúčová podmienka a e, nádej úspechu tohto nástroja. Výber investícií bude vychádzať z ich e, navratnosti hospodárskej aj hodnoty prijanej na úrovni EÚ aj súhlasu s cieľmi EÚ. Takýto druh investícií má viesť k tvorbe trvalých pracovných miest a rovnováhe rastu v Európe. A Ehm, má to byť tiež podporovať cezhraničné projekty. Ehm, sú tu predpovede odborníkov, že vďaka e, týmto investíciám môže vzniknúť e, až 2,5 milióna pracovných miest. Z výskumu tiež vyplýva, že Európania európske firmy ehm, majú k dispozícii e, značné úspory, niekoľko 100 miliárd eur a e, majú e, vysokú úroveň finančnej likvidity a e, preto na základe posledných výskumov, ktoré byl Európska komisia, Európska investičná banka a členské štáty, vyplýva, že sme v situácii, kde sa nefinancuje veľa potenciálne návratných projektov. Ako včera povedal komisár Katenen, kríza nádeje opäť stále blokuje investície v Európe a tento fond by mohol odblokovať terajší rozsah stagnácie investícií a tiež oživiť e, verejno-súkromné investície. Toto nie je len nádej, ale aj reálne očakávanie zo strany investorov. E, okrem toho sú e, vlade s závermi rady z decembra minulého roku bude kľúčové vypracovanie mechanizmu, ktoré zaručí rozpočtu e, neutrálnosť tohoto fondu. Tu v parlamente máme tiež e, pochybnosti, napríklad čo týka rozsahu e, úspechu dosiahnutia toho plánovaného limitu stovky miliard eur. Ešte je tu nedostatočné preukázanie multiplikácie a vzhľadom na kľúčovú lohu malých a stredných podnikov v hospodárstve v oblasti tvorby pracovných miest. Práve tieto podniky budú hlavnými príjemcami podpory, ktoré sa udeluje E, na základe e, tohoto naredenia a e, zároveň, či malé a stredné podniky budú môcť vytvoriť tento znásobujúci efekt, bude otázkou, ktorá sa bude riadiť správa samotného fondu. Preto musíme zriadiť e, investičný orgán, ktorý bude e, mať na starosti e, výber projektov a tento jeho obsadenie by nebolo politické, ale aby sa tam vybrali meritorne najlepšie projekty, ktoré prinesú čo najviac nových pracovných miest. Tiež je dôležité zloženie tej rady, ktorá bude riadiť ten nový nástroj musí e, zloženie byť nezávislé od e, vkladu E, investície, ktoré vložia členské štáty do tohto fondu. Aby fond mohol e, plniť stanovené ciele, je potrebná dokapitalizácia toho fondu aj e, zaručenie širokého okruhu projektov, ktoré budú môcť mať podporu z tohoto fondu. E, Chýba e, tu, ako povedali kolegovia na poslednom zasnutí nášho výboru, e, kritéria pre výber týchto investícií. Podľa výboru tieto informácie už majú byť k dispozícii, aby možní investori zabezpečili ich účasť v takýchto investíciách. Thank you. Ďakujem pekne. Vypočuli sme si veľké množstvo faktov, ktoré sú pre nás veľmi zaujímavé. A teraz začíname opäť dvojminútovými vystúpeniami. Slovo má dánsky predstaviteľ Van eh, Donlung eh, z, z Dánskeho parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja tu zastupujem v Dánsku sociálnych demokratov. Podľa nás stoja pred nami naozaj dobré možnosti z hľadiska využívania tohto nového Európskeho investičného fondu. Otázka je, aké sú tie projekty, ktorým sa budeme venovať, keď teda dospieme do tej úrovne, do toho štádia. Napríklad, či sa umožní lepšie využívanie a lepšia distribúcia energie v Európe. Samozrejme, z hľadiska investície je pre nás dôležité aj to, keď hovoríme o takýchto veľkých investíciách. Hovoríme teda o medzinárodných investíciách, ktoré budú mať cezhraničný charakter. Ide o to, aby sa v jednotlivých členských štátoch zlepšil aj trh práce. A dúfam, že toto bude, jeden bude jedno z kritérií, na ktoré budeme prihliadať pri projektoch. Musíme odborne pripraviť tých ľudí, ktorí sa budú v týchto projektoch angažovať. Čiže musíme zvyšiť aj odbornú prípravu medzi mladými ľuďmi, ale aj vo všeobecnosti u ľudí, ktorí sa budú e, aktívne zapájať do projektov. Aby z tých projektov mohli mať patričný benefit. Energetika, infraštruktúry, infraštruktúra. To, je proste, alebo to sú len niektoré z oblastí, kde verím, zaznamená veľký prínos. Ďakujem. Ďakujem pekne. Saskia Rinska z Litvy je ďalším rečníkom. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Len krátka pripomienka ku voľnému pohybu pracovných síl a mládeže. To je predsa samotná hodnota už v tom obsiahnutá, ten voľný pohyb. To je veľmi dobré pre všetkých v našej krajine, v Litve. Skúsenosti hovoria o tom, že exodus mladých ľudí sme tiež zaznamenali. Dôvod je nepriateľná sociálna a ekonomická situácia v krajine ale predsa sú to naši občania. My sme do nich investovali, do ich vzdelania a výsledok je aký? Odídu z krajiny, pretože máme dvojrychlostnú Európu. Je tu veľký, veľký rozdiel, veľký prepad alebo priepas medzi rozvinutými európskymi krajinami a našimi. Preto povedzme, <laughs> naši ľudia idú e, pracovať do tých rozvinutejších krajín a ešte tam zvyšujú HDP. Je to na úkor rozvoja našej krajiny, alebo krajina, ako je tá naša. Takže vieme, že tá zlá sociálna situácia u nás často dovádza ľudí k samovraždám. Hovorím ešte raz, že naši ľudia, ktorí idú pracovať do zahraničia, tam zvyšujú potom aj HDP danej krajiny. A keď si zoberieme, aj tam sú samozrejme určité hospodárske problémy, treba z Veľká Británia, tak eh, emigrácia eh, z chudobnejších štátov EÚ vlastne znižuje ich ekonomický potenciál, zvyšuje demografické problémy a zvyšuje sa aj problém so staršími občanmi. Čiže starnutie populácie. Myslím, že by bolo dobre zamerať sa aj na tento problém. Je už najvyšší čas, aby sme teda dokázali kompenzovať za tých mladých ľudí, ktorí odchádzajú pracovať do iných bohatších krajín. Možno by bolo dobré v rámci tohoto hovoriť o nejakom povinnom koheznom mechanizme a ten by sa týkal celej EÚ bez ohľadu na skutočnosť, či nejaká krajina je chudobná alebo bohatá. Toto by malo byť také kritérium, podľa ktorého by sa toto posudzovalo. Ďakujem. Slovo má predstaviteľ Lotyšského parlamentu. Nech sa páči. Dámy a páni, v Európe sme v osobitnej situácii zmien, kedy sociálny rozmer hospodárskej menovej únie už uh, je vedený skutočnou potrebou. Je potrebné čeliť zmenám, aby sme nestratili dynamiku a politickú vôľu, ktorá je potrebná pre zavedenie potrebných opatrení. Musíme nájsť rovnováhu medzi zamestnanosťou a sociálnym aspektom, ako aj makroekonomickými a finančnými otázkami. E, toto je veľmi aktuálne a je dôležité dosiahnuť dohodu na európskej úrovni a implementovať zamestnanosť raz a investičný, investície, ktoré poznáme. Mnohí do toho skladajú veľké nádeje. Pre inkluzívny a udržiteľný rast Európskej únie je kľúčové mať inteligentné programy e, verejno-súkromných partnerstiev. Všetky členské krajiny by mali mať príležitosť či možnosť využiť finančné nástroje, podľa ich skutočných potrieb. Musíme zabezpečiť, aby investície a implementácia selektovaných projektov vytvorila nové vysokokvalitné pracovné príležitosti, aby sa napomohlo rozvoju ľudského kapitálu, aby sme bojovali proti chudobe. Podľa mňa je zásadné, aby v tomto kontexte sme vytvárali priaznivé podmienky pre spoločnosti, ktoré im umožnia rozvíjať svoju činnosť udržateľným um, spôsobom. Je dôležité podporovať malé a stredné podniky, ktoré zohrávajú najdôležitejšiu úlohu vo vytváraní pracovných príležitostí, pretože aby sme dosiahli tieto ciele, musíme zlepšiť sociálny dialog a jeho nástroje a nájsť riešenia na to, ako spolupracovať so sociálnymi partnermi v hospodárskej menovej únii, aby sme posilnili aj tento rozmer. Lepšia zaangažovanosť sociálnych partnerov a miestnych samozpráv je potrebná v tých procesoch Európskej stratégie EU 2020 na úrovni EÚ a na národných úrovniach. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo Maria Tiges z Portugalska, ktorá je členkou tohto parlamentu a podpredsedníčkou sociálno-demokratickej frakcie. Ďakujem. Pani predsedníčka, som veľmi rada, že je tu jasný konsenzus všetkých účastníkov s cieľom investičného plánu. Potrebujeme tento investičný plán preto, aby sme vytvorili viac a lepších, kvalitných pracovných príležitostí v Európe. Samozrejme, tento plán potrebujeme preto, aby sme dali význam európskej stratégii EU 2020, aby táto skutočne fungovala, pretože v minulosti sme nemali nástroje na implementáciu. Takže ja sa domnievam, že musíme zabezpečiť, aby v kritéria výberu projektov boli jasné. Musia sa týkať vytvárania kvalitných pracovných príležitostí. Tieto kritériá by mali tiež eh, hodnotiť tento fond, čiže silne sa musíme zamerať na kvalitné pracovné miesta. Po druhé, mnohí z našich kolegov, a ja k ním tiež patrím, vyjadrili svoje obavy ohľadom kapacity tohto fondu, pretože doteraz sa zdá, že táto je veľmi nízka. Je tu riziko, že tento fond nebude fungovať. A toto je nevyhnutný predpoklad, aby sme dosiahli výsledky. Musíme tu mať príspevky zo strany členských krajín. Prebiehajú ale diskusie a naše respektívne vlády musia prispieť. To si vyžaduje, aby všetky členské krajiny sa na tomto fonde zúčastnili vo svoj prospech. Doteraz to ešte nie je jasné keď členská krajina má príliš veľký deficit, táto krajina nemôže spolufinancovať projekty a nemôže byť vyňatá z kritérií, eh, ktoré vedú k zníženiu deficitu. Je to výborné, že sme sa tu dnes zišli, pretože musíme spolupracovať s národnými parlamentami preto, aby tento investičný plán bol naozaj realitou. Musíte vedieť, že naša frakcia to pokladá na, za podmienku na podporu pána Junkera a jeho krokov. Ďakujem a slovo dávam pánovi Piotrovi Noemskému, ktorý je z Polského parlamentu. Nech sa páči, ďakujem. Budem pokračovať v polštine. Plán investícií. Tento mm, investičný plán e, má za cieľ e, rozvinutie európskeho e, hospodárstva. To musí znamenať zvýšenie podielu výroby v európskom HDP. Ako povedala kolegyňa, musíme vidieť, čo robí naša ľavá ruka, keď ekonomia je pravová. Preto Um, výroba a um, podiel výroby uh, v európskom hospodárstve uh, je brzdený klimatickou politikou. A to je uh, ďalšia daň, uh, ktorú ukladáme, uh, keď sa zároveň snažíme podporovať rozvoj výroby. To je moja uh, prvá dúra úvaha, je otázka spojená s peniazmi, ktoré budú um, účelov viazané na Junckerov plán a ktoré sa majú previesť do tohto plánu z iných e, projektov, ktoré už existujú v Európskej únie. Počujeme v Polsku, že to môže znamenať e, hrozbu pre e, strukturálne a spoločenské fondy a to um, nesmie nastať. A zároveň v Junckerovom pláne, v investičnom pláne, ktorý podporuje a ktorý je samozrejme vhodný, uh, musíme zohľadniť osobitosti jednotlivých členských štátov. Tu chcem povedať, že Um, plány, uh, ktoré uh, sú uh, pripravené v iných miestach Európskej únie, ktoré majú priniesť harmonizáciu danej politiky, nezohľadňujú tieto osobitosti členských štátov a zároveň aj budú brzdiť investičné možnosti. Tie, ktoré chceme podnecovať v Junckerovom pláne Zároveň máme v Polsku takú situáciu, kde máme príliš nízke mzdy e, v porovnaní s hodnotou práce, ktorú vykonávajú naši e, pracovníci, ale Okrem toho som presvedčený, že e, dôkaz alebo pokus o harmonizáciu minimálnej mzdy v Európe, ktoré sa objavuje v uznesení komisie o výboru pre zamestnanosť v bode 21 až 43, nie je e, e vhodné. Toto e, je otázka, ktorou sa majú zaoberať členské štáty. Thank you. I give the floor to... Ďakujem. Slovo dávam Pabriele Kreto, ktorá je z Rumunského národného parlamentu. Máte slovo. Here. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o prac- reformy pracovného trhu, ja mám len jeden záver bol to veľký, ús, teda zákrok sa podaril, len pacient neprežil. Teraz hovoríme o tejto téme. Pre mňa teda to nie je jasné z dvoch dôvodov. Poprvé, pracovný trh e, v Európskej únii máme 28 pracovných trhov s 28 e, rozličnými druhmi e, napríklad platov, kolektívnymi zmluvami, e, neexistujúcimi kolektívnymi zmluvami a tak ďalej. Ja pochádzam z krajiny, kde priemerná mzda je 6 krát nižšia. 6 krát nižšia ako európsky priemer. A Priemerné náklady na život predstavujú 75,8 európskeho priemeru, pretože pracovný trh nie je trhom ako takým. Závisí Viete prečo? E, plná zamestnanosť nie je cieľ nášho trhu, našej trhovej spoločnosti závisí od existujúceho dopytu na ostatných trhoch vnútorný trh tovarov a služieb. Hlavne tento je podstatný. Musíme zvýšiť dopyt hlavne prostredníctvom toho, že budeme bojovať s nerovnosťou príjmov. To je hlavný cieľ, ktorý musíme mať na zreteli ak zamestnanosť a život našich občanov je skutočne pre nás dôležitý. Malé a stredné firmy sú zodpovedné za 80 až 90 e, vytvorených pracovných miest, každý to, zvolaž, e, každý to zdôrazňuje. Veľké spoločnosti nie sú takými veľkými poskytovateľmi práce. Junckerov plán sa orientuje na malé a stredné firmy. Nie je to ale celkom tak tieto produkovali tovaria služby pre spotrebiteľov. Spotrebitelia nemajú dostatočné príjmy, aby uspokojili svoje potreby, pretože sa zvyšuje nerovnosť a pracovný trh nemá potrebné reformy. Milí kolegovia, pesimisti sú len dobre informovaní optimisti. Prepačte. Junckerov plán aj keď sa posilní, nevyrieši problém nezamestnanosti, ktorému čelíme. Bohužiaľ. Ďakujem. Slovo dám Laura Aguilarovi, pánovi Aguilarovi, ktorý je členom tohto výboru. Pani Aguilar. Qualcun altro la pensa come me, eh, altrimenti qualche volta mi domanderei se veramente... Niektorí eh, ľudia so mnou zrejme súhlasia. Eh, zrejme nežijeme v rovnakom svete. Viackrát som mm, bola teda zmetená o, v súvislosti s týmto fondom, strategickým fondom pre investície, ako ho eh, nazýva pán Juncker tá zmetenosť sa opakuje a teda dúfame, že naše otázky budú zodpovedané. Zdroje sú existujúce zdroje, ktoré berieme na jednej strane a dávame na druhú. Čiže berieme prostriedky z horizontálnych fondov a dávame ich do tohto fondu. Vysvetlite mi to, na čo to slúži ak zoberieme prostriedky z, napríklad z výskumu a prerozdelíme ich na niečo iné, na čo je to dobré? Hovorme o súkromných prostriedkoch. Dúfam, že sa mi to vysvetlí, že dostanem odpovede, pretože toto sú rizikové investície. Aký súkromný investor sa podujme na toto riziko? Doteraz žiadny súkromný investor neinvestoval a čo dúfame, že tu dôjde k nejakému mávnutiu zázračnou paličkou? Potom e, účasť členských krajín. Ja si kladiem otázku. Projekty sú selektované, e, majú regionálne e, vlastnosti. Prečo by mal štát investovať, keď nemá žiadnu záruku, že jeho vlastné projekty budú schválené? A prečo členská krajina by mala prispievať a dotovať projekty v iných krajinách. Solidarita tu je, áno, ale táto nesmie nesmie byť bez významu. Tiež sa hovorí o deficite HDP, ide o obmedzených, eh, hovoríme o obmedzených projektoch. Nie všetky krajiny budú mať rovnaký prínos. Neodrazí sa to rovnako na ich HDP, čiže určite to bude taký 5-ročný plán, bude sa predlžovať, nevieme na koľko rokov a záverečný výsledok, poznáte vy všetci, z dlhodobého hľadiska pôjde o neúspech. Stačí sa pozrieť na pakt Eh, rastu. Myslím si, že to bude len ďalší neúspech. Ďakujem. Teraz eh, tu máme slovinského kolegu. Nech sa páči dve, dve minúty. Vážené dámy a páni, ďakujem za pozvanie. Som poprvýkrát tu na, tento, na tejto pôde v proaktívnej úlohe a znovu vám srdečne ďakujem za pozvanie a za výbornú organizáciu tohto podujatia. Ako predrečníci, ktorí boli pesimisti, hlavne kolegyňa z Rumúnska, ja osobne som ešte stále optimista, pokiaľ ide o vytváranie nových pracovných príležitostí a dosiahnutie stability a kvalitu, kvality týchto pracovných miest. A, a mal by som tu určité postrehy, ktoré by som vám chcel sprostredkovať. Máme tu 24 miliónov nezamestnaných v Európe. A toto je toľko ako 12 krát e, celé obyvateľstvo Slovenska. Samozrejme máme e, vysoké ciele v infraštruktúre, energetike. Toto sú projekty, ktoré majú veľký multiplikačný efekt, majú veľkú pridanú hodnotu, ale momentálne sa musíme okamžite zaktivizovať a prijať opatrenia. Nesmie sa stať, že ľudia budú považovaní za druhotriedných obyvateľov Európy. Nechceme tu mať dvorýchlostnú Európu. Čiže na záver by som chcel ešte raz povedať, ja som optimista. A všetci spoločne, zástupcovia Európskej komisie, parlamentu a národných parlamentov aj vlád. Spoločne sa nám to určite podarí nájsť riešenia, aby sme budovali ulice a cesty, aby sme vytvorili existenciu a pracovné miesta pre všetkých mladých, aj tých menej mladých. Ďakujem. Teraz tu máme kolegyne z Európskeho parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade by som chcela vás všetkých privítať, ale privítať aj tú možnosť, že my, poslanci Európskeho parlamentu spolu s národnými parlamentami diskutujeme o tomto novom pláne investícií do ide o teda strategický investičný fond. kolegovia, ja som e, tomu naozaj rada, predovšetkým preto, lebo tá skutočnosť, že Barosová komisia sa zameriavala na úspory, hlavne brala prostriedky zo sociálneho rozmeru. A teraz dochádza k zlepšeniu, pretože Juncker ponúka plán investícií a my e, diskutujeme tu v parlamente a v našich výboroch náš výbor o sociálnych otázkach diskutoval o tom, že tento investičný plán by mal zabezpečiť návrat týchto investícií. Ide o kvalitné, udržateľné pracovné príležitosti, kolegovia o tom už hovorili. Európska únia bez neho nebude schopná rásť, nedôjde k vzájomnej dôvere a nedosiahneme výsledky tieto oblasti si vyžadujú investície pretože posilňujú Európsku úniu a jej bezpečnosť. Hlavne berieme do úvahy súčasnú geopolitickú situáciu, napríklad energetiku, dopravu, digitálny trh, veci, ktoré zabezpečia konkurencieschopnosť Európskej únie. Ak vylúčime malé a stredné firmy, nedosiahneme výsledky. Ja smerom k národným parlamentom chcem zdôrazniť, že malé a stredné firmy musia byť súčasťou tohto investičného plánu, pretože oni zabezpečujú väčšinu pracovných miest v EÚ. Nikto nehovorí, že to bude jednoduché získať týchto 315 miliónov eur, ale národné parlamenty a súkromní investori, sociálni partneri a Európsky parlament všetci musia pracovať ruka v ruke, aby sme tento výsledok dosiahli. Taktiež tu máme ďalšieho kolegu z Európskeho parlamentu. Enrique Calvert, is not... Enrique Calvert nie je prítomný. Je? sa nám hlási. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Takže, prepáčte, ne, nepoznal som eh, svoje meno tak, ako bolo vyslovené. Takže mám tu tri myšlienky, ktoré chcem vysloviť. Asi sa všetci zhodneme na tom, že Junckerov plán je vítaný. Je lepší než nič. Hej? Aj keď je pomerne krátky a proste popri tom, čo dostávajú banky, je tento plán smiešne malý. No ale povedzme si niečo o tých praktických veciach. Keď chceme dostať niečo z teórie do praxe, tak e, sú tam veci, na ktoré sa musíme sústrediť. Nie je to vždy ľahké. Z krátkodobého hľadiska a strednodobého i dlhodobého hľadiska sa na tieto veci musíme pozrieť. Hovoríme o investíciách. Tie, ktoré sú na strednodobé a teda na stredné a dlhšie obdobie, tak tam samozrejme je viacero vplyvov, napríklad e, aspekt e, e, veľkého objemu výroby, externé vzťahy a tak ďalej. Ale hovoríme o probléme, ktorý je európsky. Nie je to na problém jednotlivých štátov iba, ale ide o to, aby sme brali európske spoločenstvo ako celok. Takže ako budeme vyberať, ako budeme riešiť jednotlivé kroky. Musíme jednoznačne spolupracovať a zadefinovať si aspekty. Nejde o, len o teda e, členské štáty, ale ide o sociálny aspekt zamestnanosti v celej EÚ. A v tomto by som navrhol, aby sme povinne vytvorili, vytvorili výberové kritériá hľadiska vytvárania pracovných miest a pokiaľ ide o dôsledky, tam musí byť jasný dôsledok aj pre malé a stredné podniky. Tie budú predsa najviac priamo vytvárať pracovné príležitosti. Takže sú tam, povedzme, Ehm, že sa čo, tieto vnímajú často popri veľkých investíciách, ktoré sa týkajú veľkých podnikov. A ešte mm, posledná vec, keďže nemám viac času. Robí mi starosti aj to, ako sa hovorí o zamestnanosti, ktorá má vysokú kvalitu, pridanú hodnotu a udržateľnosť. Fajn, to znie krásne, o tom nepochybujem, že to je dôležité, ale problém nezamestnanosti v určitých častiach Európy, to práve sa týka ľudí, ktorí nemajú ani zamestnanie, nemajú ani nejakú e, odbornosť a treba ich vlastne zaškoliť alebo preškoliť. Na to sa treba sústrediť tiež. Ďakujem. Pán Emilian Pavel, e, poslanec Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja veľmi pozorne sledujem návrhy projektov, či už ide o Rumunsko alebo susedné krajiny a čo konštatujem je, že sa veľmi zdôrazňuje infraštruktúra. Hlav, teda áno, z krátkodobého hľadiska infraštruktúra nám môže pomôcť pokryť potreby e, zamestnania. Ale Myslím si, že by sme mali rovnako zdôrazňovať inovácie, výskum a to, čo budúcnosť prinesie ako pridanú hodnotu. Výroba, informatika, energetika, áno, ja úplne súhlasím. Tieto projekty potrebujeme. Ale ako člen tohto e, výboru si myslím, že náš výbor by mal vypracovať a navrhnúť Európskej komisii kritéria zvoliteľnosti projektov, aby sme presne vedeli, aký počet pracovných miest, aký typ, aké trvanie budú tieto pracovné príležitosti mať. Je potrebné, aby tieto fondy sa riadili potrebami a nie eh, mm, tými, ktorí sú vlastníci týchto fondov. Máme tu 15 miliard, ale ja som presvedčený, že potrebujeme podporu tohto investičného plánu. Výbor pre zamestnanosť by mal byť súčasťou výberového panela pre tieto projekty tieto projekty sa musia premeniť na skutočnú šancu, ako vyrovnať rozdiely medzi východom a západom. Ďalší rečník, pani Jaslovecká. Dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Ja som tiež požiadal slovo v tejto rozprave, pretože podobne ako vy, e, ja mám e, veľa e, pochybností a k tým pochybnostiam, o ktorých ste hovorili, chcem ešte pridať jednu pochybnosť, podľa mňa najväčšiu v procese plnenia takto plánu. Hovoríme o tom, že tento fond má byť určený na veľké cezorovské investície v energetike v výskum a rozvoj a že mm, týmto fondom chceme spustiť e, zmrzné obrovské investičné prostriedky v našich štátoch. A zároveň hovoríme, že tento fond e, smerujeme na malé a stredné podniky E, ja mám e, vážnu otázku, či tieto malé a stredné podniky e, majú taký potenciál, aby dokázali realizovať veľké projekty a či tieto malé a stredné podniky sú práve tie, Ehm, podniky, ktorých sú investície zmrazené v našich štátoch. myslím si, že to sú odvodené um, ehm, pochybnosti, pretože um, ehm, našich malé a stredné podniky um, nie sú pripravené na uh, realizáciu um, tejto zamery, z tohoto zameru, ktorý je ťažký, ale e, ja súhlasím s domem môjho kolegu zo Slovenska, že v skutočnosti všetci zodpovedáme za e, realizáciu tohto plánu a my tu v Európskom parlamente všetky európske inštitúcie, ale aj v národných parlamentoch aj všetky štátne inštitúcie. Domnievam sa, že aby sme unikli tejto situácii, o ktorej hovoril kolega z Litvy, že mladí ľudia hľadajú lepšie miesta a utekajú zo štátu, v mojom štáte je to podobné. Musíme eh, hlavne pripraviť naše malé a stredné podniky už dnes na to, aby eh, mali záujem podoknúť prácu v realizáciu eh, tohoto predsedatia eh, hlavne eh, mladým ľuďom. Musíme im eh, ich pripravovať, pomáhať im a dobre ich pripravovať. Hovoríme tu o verejno-súkromných investíciách, o ktorých hovorila pani z Litvy keď hovorila, že prečo hovoríme o súkromných investíciách a čo sa robilo doteraz, ale otázka je, či v našich národných právach je e, dobre pripravený nástroj, ktorý uľahčuje takéto verejno-súkromné investície a ktoré e, podporuje e, podnikanie. Ak nie, tak je na čase preveriť tieto zákony a dať potrebné možnosti. Či máme všetky nástroje, ktoré môžeme malým ostatným podnikom zúčastniť sa v tomto úsilí, aby bol spustený tento motor. A chcem upozorniť na otázku um, mojho kolegu z Polska, ale aj kolegyne z Európskeho parlamentu, že to nie je um, odobranie prostriedkov z projektov, ale uh, to je presun týchto um, z programov. Úlohy týchto programov budú e, naďalej realizované, ale chceme, aby e, bola na nich čo najväčšia účasť e, súkromných prostriedkov. Ďakujem vám pekne za všetky vaše vyjadrenia a príspevky. Myslím, že sa môžeme zhodnúť na tom, že, že zastávame jednotný postoj v tom, že to bude vzájomne ťažké. Môže to byť riskantné dokonca a nie je tu istota, že uspejeme v našom úsilí, ale zároveň si dovolím povedať, že náš postoj v danej veci je jednotný tu v parlamente a aj vo vzťahu k predstaviteľom národných parlamentov. A to je práve to pozitívne. Ak aj nevidíme, čo sa deje bezprostredne doma u nás v našich krajinách, tak to počujeme ústami predstaviteľov parlamentov členských krajín. Čiže nehovoríme len o tom, že treba šetriť a že sa stráca nádej. Ale práve hovoríme aj o investíciách, o lepšej budúcnosti. A niekde to už proste musí začať. A vlastne to už začalo. Takže musíme sa snažiť z toho maximálne vyťažiť. Nie je to len o vytváraní pracovných príležitostí, ale je to aj o mladých a o budúcnosti. Takže ďakujem vám ešte raz za všetky vaše slova, všetky nádeje, aj za kritické názory. Pretože samozrejme, buďme realisti a sme realisti. Ale aj verme v budúcnosť. Takže ešte raz vám ďakujem. I'll leave this one and you